prezident Colleghi, cominciamo a prendere posto. Kolegyne, kolegovia, požiadam vás, aby ste sa usadili, aby sme pokračovali v našej práci.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 Allora direi di cominciare, prendete... Takže povedal som, že začíname. Prosím vás, e, zaujmite svoje miesta. Pokračujeme v plenárnom zasadnutí. Teraz máme na e, programe voľbu predsedu Európskej komisie. Viete, že Európska rada navrhla kandidatúru pani Ursuly van der Leyen na čelo, na post predsedu Európskej komisie článok 124 odsek 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v súlade s článkom 17 odsek 7 zmluv o e, Európskej únii predpokladá, že Európsky parlament bude voliť e, predsedu Európskej komisie väčšinou hlasov. Inštrukcie, ako hlasovať, boli rozdané všetkým poslancom. E, máme tu 8 sčítačov hlasov a budeme teda losovať. Honorevole, honorevole David David Ivan. Kde je? David Evan. Prijímate? Výborne.